Teraz pristúpime k vysvetleniem hlasovania. Ako prvá kolegyňa vystúpi pani Marie Kristina Arnotiuk. Nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, drahí kolegovia. Ja. Pani Arnotu, prosím, ste prítomná. Chcel by som poprosiť ostatných kolegov, eh, aby nerušili priebeh schôdze a prípadne, ak sa chcete rozprávať, eh, prosím, opustite sálu. Prejavte, prosím, úctu kolegyni, ktorá má slovo. Nech sa páči, máte slovo pani Arnotu. Hm, ďakujem pekne, pán predseda, drahí kolegovia. My sme hlasovali proti ratifikácie tejto dohody. Ukrajina v súčasnosti je roztrhnutá na východ a západ. Vidíme to tragicky, túto situáciu každý deň. Nezabudnime na to, že táto e, kríza, či už priamo alebo nepriamo, vyplynula z tejto situácie, z tejto dohody, ktorú sme začali proti pamäti ešte tej otočke pána ex-prezidenta Janukoviča, ktorý zapričinil tento stav. Prečo robíme túto veci namiesto toho, aby sme sa snažili zmierniť napätie v obi dvoch táboroch? Situácia medzi Úniou a Ukrajinou a tá dohoda by mala ochraňovať a konsolidovať mieru a, a stabilitu. Zatiaľ ste urobili úplne opačne konkrétny výsledok, ktorý ste dosiahli. Ako chcete aplikovať dohodu o voľnej výmene s krajinou, kde zúri občanská vojna skoro na celom území tejto krajiny. Je to veľmi alarmujúce a znepokojivé, že žiadna dopadová štúdia ešte nebola vypracovaná, pretože táto dohada obsahuje mnohé rizika tak pre európskych zamestnancov, a teda aj francúzských zamestnancov a takisto aj pre ukrajinských zamestnancov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. nächste Ďalej nasleduje kolega Jean-Luc Schaffhauser. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. My sme hlasovali proti tom, tejto dohode, pretože dohoda o pridružení v tejto chvíli to je ako keby ste sa pripravovali na vojnu. Ešte to zvýrazní to rozdelenie medzi východom a západom, zatiaľ čo by bolo potrebné pracovať na zjednotení krajiny a za mier. Ale iným spôsobom je to eh, rešpektovať eh, ukrajinský ľud, ak by sme boli hlasovali proti eh, v tejto falošnej nádeji obchodných eh, um, výhod. Vidíte, ako zemný plyn a ropa už vstúpli o 50%, takisto aj ako sa zvyšuje nezamestnanosť a tá pomoc zo západu nikdy nepomôže na to, aby takúto rozdielnú krajinu jej pomohla uh, ju obnoviť. Zatiaľ, čo Európsky parlament eh, namiesto toho, aby čelil týmto ekonomickým ťažkostiam, sa len tak obezerá vo svojom zrkadle. Uh, Kompenzácie zo západu nikdy nebudú v tej výške, aké sú očakávania Ukrajincov. Už, čo už čoskoro sa Ukrajina bude cítiť podvedená zo strany západu. Demokracia na Ukrajine je veľmi ohrozená práve zo strany veľkých korumpovaných oligarchov, takisto aj fašistov, ktorí šíria rasizmus a nenávisť. Kolega, poprosím, skončite. A takisto aj zo strany NATO do plnil rečník. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje kolega Peter Jár. Ďakujem, pán predseda. Ja som hlasovala za dohodu o pridružení, pretože podľa mňa tu nejde o koniec jednej etapy, ale začiatok novej etapy mohli by sme to popísať aj tak, eh, že chceme spoločnou prácou vytvoriť dôveru. Myslím, že eh, ten, kto si prečíta podrobne dohodu a pozrie sa na rôzne aspekty, rozhodne skonštatuje, že tu nie len eh, z pohľadu Európskej únie je výhodné, ale aj je tu pohľad s troma stranami medzi Ukrajinou, e, Európskou úniou a Ruskom. Teda opakujem, mohli by sme držať mota, že spoločnou prácou a obchodom vytvára dôveru. Myslím, že vďaka tomu by sme e, primeli aj ostatných kolegov tu v parlamente, aby podporili túto dohodu. Ďakujeme pekne. Chcel by som požiadať kolegu Langena Broka a ostatných, aby sa prosím um, pokúsili diskutovať mimo sály. Kolegovia, prosím, eh, mohli by ste prestať rušiť našu schôdzu? Eh, ďalej nasleduje kolegyňa Morvaj. Köszönöm szépen. Magyar emberként természetesen. Ďakujem. Ako maďarka som hlasovala proti tejto dohode. Nemohla som hlasovať za dohodu o pridružení, ktorá vstupí do platnosti medzi Európskou úniou a krajinou, štátom, ktorý je proti právam 200 tisíc Maďarov, proti ľudským právam maďarskej menšiny, ktorá žije v zaparkackej oblasti a ktorá uteka z tejto krajiny. Štát by mal ctiť práva národnostných menšín, ľudské práva a Ukrajina ich nectí. Nechcem, aby tu prišlo k stranickému politikárčeniu, ale členovia Fidesu, maďarskej strany Fides, boli naozaj nahnevaní, keď počuli, ten potlesk a maďarskí poslanci za Zakarpatskú oblasť nemohli sa vyjadriť v tejto rozprave, naozaj ma to prekvapilo. Ďakujeme pekne, pani Morvaj. Ďalej nasleduje kolega Peter Mach. Nech sa páči. Je prosím pán Mach prítomný? Zdá sa, že nie. Tak ideme ďalej v zozname rečníkov a nasleduje pán Nathan Gill. Nech sa páči. Thank you very much. And the... Ďakujem pekne. Dohoda o pridružení je akousi polcestou medzi obchodnou dohodou a členstvom v EÚ. Toto je druhý pokus Ukrajiny dosiahnuť túto dohodu o pridružení. Prvý pokus priniesol zvrhnutie demokraticky zvoleného proruského prezidenta, a spôsobil momentálnu občianskú vojnu, ktoré sme svedkami na Ukrajine. E, Putin svojimi slovami povedal, že nevieme, kde to skončí. Ukrajina je nárazníkom medzi NATO a Ruskom. Európska únia odníma tento nárazník a je možné, že na hranicu s Ruskom sa dostanú tanky z NATO. To, čo robíte dnes, je, že lejete benzín na vatru, ktorú Európska únia zapálila. Putin nie je najväčšou hrozbou našej civilizácie. Najväčšou hrozbou sú moslimskí extrémisti. A z politických dôvodov e, takáto provokácia ruského medvedia je veľmi nebezpečná a preto naša strana UKIP hlasovala proti tejto dohode. Ďakujeme. Ďakujem aj za to, že ste dodržali vymedzený rečnícky čas. Ďalej nasleduje pán Klaus Buchner zo strany Zelených. Nech sa páči. Pán predseda, dohoda obsahuje aj vyhlásenia, e, ktoré neberú mnohí vážne e, a to nie je žiadnym divom, pretože zhruba 1200 strán, o ktorých sme teraz hlasovali, je naozaj je veľkým textom. E, vzťahujem sa teraz na konkrétne článok 89 kde sa hovorí o obchode. Tam sa uvádza, že zákony na Ukrajine sa musia zmeniť tak, aby investíci, ochrana investícií a tzv. rozhodné súdy eh, nadobudli účinnosť. Ochrana investícií znamená, že Ukrajina nebude môcť eh, zavádzať žiadne iné sociálne, ekologické zákony, ktoré by eh, znížili zisky obrovských investorov. Ehm, ide tu veľmi jasne o odstraňovanie demokracie. Ehm, rôzne rozhodné súdne konania môžu spôsobovať veľmi ehm, vysoké pokuty a to môže spôsobiť veľké škody ukrajinskej strane. Keď e, podporujeme dohodu v takomto znení, ukrajinské obyvateľstvo si veľmi rýchlo všimne, že je to v skutočnosti trojský kôň, ktorým takto posielame, stratia dôveru v Európsku úniu, naše vzťahy sa tým dlhodobo narušia. Zôrazňujem, že dohoda s Ukrajinou je nevyhnutne potrebná, ale prosím, nie v takejto forme, v takomto znení, s takýmito úsekmi textu. Ďakujem. Dank. Ďakujeme pekne, pán profesor Buchner. Ďalej nasleduje kolegyňa Ždanoka. Yes, thank you, chair. Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, hlasovala som proti súhlasu s touto dohodou. Považujem túto dohodu za veľmi zlé pripravený text, mimoriadne nezodpovedný text, ktorý je spolitizovaným rozhodnutím. O tri dni budeme oslavovať veľmi dôležité výročie. 51 rokov prešlo od chvíle, kedy sme uzavrali podobnú dohodu s Tureckom. A kde sme teraz vo vzťahoch s touto krajinou? Odporúčam tým naivným, tým ktorí snívajú na Ukrajine, že sa rýchlo dostanú do pozície členstva v EÚ, že budú mať bezvizový styk, že budú mať výhody. Týmto ľuďom sa slúbili veci, ktoré pán, nie sú realistické, slúbil ich pán Porošenko. Tí, ktorí nebývajú v spoločnom európskom dome, asi nevedia, že ho treba zásadne prebudovať a aj z tohoto dôvodu je naše rozhodnutie úplne nezodpovedné. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem, pani Ždanoka. Ďalším rečníkom je rečníčkou je pani Gill. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja som hlasovala za správu pána Sariosa Volského, pretože verím, že posilnenie vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou v tejto, na tejto zásadnej križovatke je mimoriadne dôležité, zásadne dôležité. Euró- Ukrajina je našim blízkym susedom a prosperita a bezpečnosť tejto krajiny zásadne ovplyvňuje EÚ, ako to aj demonstrovali nedávne udalosti. Pevne verím, že je v záujme občanov z oboch strán, aby sme prijali tento silný záväzok a podporili Ukrajinu v jej úsiliach zakoreniť sa do politických a hospodárskych reforiem hĺbkovo úzko spolupracovať v bezpečnostných otázkach v celom regióne. Tiež verím, že táto dohoda je nástrojom na podporu politických riešení tejto krízy na Ukrajine. Táto dohoda rešpektuje územnú celistvosť aj suverenitu Ukrajiny. Komisár de Gucht ohlásil, že DCFTA medzi EÚ a Ukrajinou, dohoda o voľnom obchode, bude trošku oneskorená, aby sa eskalácia vzťahov s Ruskom ešte nezhoršila. Oceňujem, že takýto krok možno bude nevyhnutný, aby sa deeskaloval spomínaný konflikt, ale rada by som zdôraznila aj to, že rozhodnutie Ukrajiny vstúpiť do dohody, prijať túto dohodu je možno dôležitejšie a nemali by sme upierať práva ukrajinského ľudu prijímať takéto suverené rozhodnutia. Ďakujem. Chcem pripomenúť kolegom, že vysvetlenia hlasovania sú obmedzené na jednu minútu a prosím kolegyne a kolegov, aby sa pridržali vymedzeného času. Ďalej nasleduje pán Peter Mach, ktorý uh, už prišiel do sály. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, dámy a páni. Ja som hlasoval proti tejto dohode o obchode medzi Európskou úniou a Ukrajinou a to z toho dôvodu, že sa domnievam, že táto dohoda je nevýhodná hlavne pre Ukrajinu. Ja som jednoznačne za voľný obchod, ale Ukrajina sa záväzuje prijať celé aky všetky regulácie a takisto nariadenia Európskej únie. Táto zmluva rozdelila Ukrajinu politicky novembri. Spôsobila to hnutie na Majdanu, pretože to, čo bolo výhodné pre západnú časť krajiny, obchodovať bez cieľ z EÚ bolo zároveň nevýhodné pre východnú časť krajiny, pretože tým sa stiaží obchodovanie s Ruskom a s ďalšími krajinami bývalého sovietského bloku. Preto by som bol za dohodu o voľnom obchode, ale žiaľ Bohu, je mi ľúto, že Ukrajina musí príjmať celé aky, ktoré je hlavne e, škodlivejšie pre chudobnejšie krajiny a to e, ťažšie bude pre takú krajinu, ako je Ukrajina. Ďakujem. Ďakujeme pekne aj za to, že ste hovorili presne minútu. Ďalej nasleduje pán Tomáš Zdechovský, pričom ide o vysvetlenie hlasovania k splave pána Moresa a po ňom bude nasledovať eh, pani Koraca Bilta. Týmto uzatvoríme vysvetlené hlasovanie. Pán Zdechovský. Vážený, pane pred... Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že je to malý krok pre EÚ a Ukrajinu, ale veľký krok pre nás všetkých, veľký krok pre mier a stabilitu na Ukrajine. Viem, my, čo sme zažívali ako Češi po schválení obdobnej dohody, na to si pamätám, pamätám si aj na skeptickú diskusiu v rámci tzv. starých štátov EÚ, ktorí hovorili, že to ohrozí bezpečnosť, stabilitu, že to bude mať negatívne konotácie pre nás, novo prichádzajúce krajiny EÚ. Žiadne negatíva sa nenaplnili, dámy a páni. Preto aj verím, že ani v prípade Ukrajiny sa nič takéto nenaplní a že naozaj táto dohoda nás povedie k prosperite, prosperite EÚ a takisto aj povedie Ukrajinu prosperite. Ďakujem za slovo. Ďakujeme pekne, pán kolega. A poslednou rečníčkou je pani Koraca Bild. Ďakujem pekne, pán predseda. V čase, keď pán Putin skúša našu slabosť a snaží sa presúvať hranice e, v Európe vojenskými silami, v čase, keď ľudia na Ukrajine sú vystavení takémuto vojenskému, vojenskému vpádu, myslím, že je veľmi dôležité, aby Európsky parlament e, konal a hovoril jednotne a prejavil svoju podporu. Ja som hlasovala za dohodu o pridružení s Ukrajinou e, a to z celého srdca. Naozaj podporujem, je to dôležité z hospodárskeho hľadiska, ale je to aj významným politickým signálom toho, že nie sme ochotní akceptovať e, takýto spôsob konania v Európe. Bojujú za slobodu, za zvrchovanosť, za územnú celistvosť. E, a toto je boj spoločný celej Európy. Domnívam sa, že aj ľavica, aj extrémna pravica sa otočili chrbtom tým, že hlasovali proti tejto dohode. Myslím, že je to nepriateľné konanie, e, pretože je to v rozpore s európskymi hodnotami, ktoré tu všetci máme podporovať. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Týmto sme uzavreli vysvetlenia hlasovania. E, týmto odročujem schôdzu do 15. hodiny.